schválime, tak budú tieto vymenovania schválené. Čo sa týka konečného návrhu schôdza, tak ako bola schválená na konferencii predsedov 30 septembra tohto roku v súlade s článkom 137. Tato, tento program bol zaslaný a s súhlasom politických skupín by som chcel nasled, navrhnúť následovné zmeny v stredu, čo sa týka otázky na ústne zodpovedanie Rade a komisii k smernici o službách číslo 0108 2009 ktorá sa týka smernice o profesionálnych kvalifikáciách. Táto otázka bola stiahnutá z programu. A druhý bod, pa, správa pani Fajon k zoznamu nečlenských štátov, ktorých e, občania musia mať vízum v čase, keď eh, prekračujú hranicu EÚ a zoznam členských štátov, nečlenských štátov, ktorých občania sú z tejto výnimky vyčlenení. To bolo eh, posunuté na dnes eh, večer neskôr po ukončení rozpravy jednominútových vystúpení. Ďalej, ďalšia zmena sú um, vyhlásenia komisie k politickej situácii v Hondurase vo vzťahu k voľbám 29. novembra tohto roku sa mení následovne a to je to vyhlásenie komisie k politickej situácii v Hondurase. Zajtra vo štvrtok návrh um, uznesenia ja, toto, ja vám hneď poskytnem slovo, uh, hovorí predsedajúci, len čo dokončím zajtrajší program, čiže vo štvrtok návrh uznesenia výboru pre zamestnanosť a sociálne otázky k, e, výročne, k ročnému programu Progres na rok 2010 a zoznam jednotlivých činností uh, bol schválený v súlade s článkom 88. O tomto sa teda hlasovať bude vo štvrtok zajtra. Má niekto proti tomu niečo? Pán Kasulides má niečo? PP does not agree. EPP nesúhlasí s názvom e, názvu v súvislosti s Hondurasom a súvisí to s tým, že názov, ktorý sa týka v súvislosti e, volie 29. novembra, to by je navrhnuté, aby sa to vymazalo, pretože voľby predstavujú veľmi dôležitú súčasť celej rozpravy a my si myslíme, že by to malo zostať tak, ako to bolo pôvodne. Podľa rokovacieho poriadku, ak sú námietky k navrhnutým zmenám, ktoré boli odsúhlasené politickými skupinami, musíme o tom hlasovať. A v takomto prípade teraz sa musím spýtať, či niekto by sa chcel vyjadriť v prospech tohto uznesenia? No, ako navrhol pán Kasulides, a tak, alebo takisto, či niekto je proti tomuto uzneseniu. Teda budeme o tom hlasovať. Čiže chce sa ešte niekto vyjadriť buď v prospech alebo proti tohto uznesenia? Nie, tak budeme hlasovať. Vidím, niekto sa hlasí. Ja, danke. Ich möchte mich Ďakujem pekne. Ja by som chcela vysloviť moju podporu tomu, aby sme ponechali ten názor tak, ako to je. Vidíme, že zlyhali rokovania v Hondurase. Nie je to žiadny spoločný návrh na tie voľby. Tieto voľby sú legitímne. A teraz úradujúci prezident sa dostal predsa pomocou puču k moci, preto ja by som chcela, aby sa to riešilo tak, aby sa to stiahalo z programu. Ďakujem. Takže chcel by ešte niekto iný sa vyjadriť? Pán Peterle? Ja môžem dať slovo iba jednému rečníkovi. Ďakujem pekne, pán predseda. Nemá zapnutý mikrofón rečník. zelo zavzemam za to, da... Mm, ďakujem pekne. Ja by som bol veľmi za to, aby program nebol pozmenený. Ja som bol členom delegácie EPP, ktorá vycestovala do Hondurasu a mal som možnosť posúdiť situáciu na vlastné oči. A Myslím si, že je ironické myslieť si, že e, vo voľby sa v novembri uskutočnia kvôli tomu, čomu došlo v júni. Nie, tieto voľby boli vyvolané už pred pol rokom a nemá ju dočinenia nič spoločné s politickým e, rozvojom, ku ktorému došlo po týchto voľbách a preto si myslím, že tieto voľby sú súčasťou riešenia, a nie súčasťou problému, čiže všetko hovorí za to, aby sme eh, ponechali program rokovania tak, ako bol a podporili by sme demokratický vývoj v hodorase budúcnosti. My, predseda, milí kolegovia, máme návrh, respektíve námietku k pôvodnému návrhu predsedníctva v mene politických skupín. Sme mali rečníka jedného za, jedného proti. Teraz budeme o tom hlasovať. Hlasujeme teda, či tento pozmeňujúci návrh zahrnieme do programu rokovania, tak ako som to už predtým prečítal, s tým, že odtiaľ vyškrtneme e, odvolávku s výhľadom k voľbám 29. novembra. Čiže kto je za stiahnutie tohto dodatku alebo takéto odvolávky? Chi è contro? Kto je proti? Prego. Uh, on, on your position, that, uh... Ok. Dobre, hlasujeme teraz. My hlasujeme o návrhu predsedníctva, ktoré požaduje zmenu programe tým, že sa odstránia s hľadom na voľby 2029. novembra. to je za tento návrh, prosím? To je proti? A ja si myslím, že budeme musieť hlasovať teda elektronicky. Tam musíme si to elektronicky overiť. Prego. Prego. Gracias. Ďakujem pekne, pán predseda. Faktická poznámka, prosím. Ja nemám hlasovaciu kartičku so sebou, pretože som, ne, nebolo naplánované, že dnes budeme hlasovať. Takže keby ste zobrali na vedomie, že ja hlasujem za to, aby zostal program rokovania tak, ako je momentálne, ale žiaľ, nemám zo sebou hlasovaciu kartičku, nemôžem hlasovať. Predseda, už eh, kolegovia, tí z vás, ktorí tento problém majú, ďakujem pekne, ale prosím vás, neoznamujte mi to. Jednoducho si poznamenáme pre tých z vás, eh, akým spôsobom chcete hlasovať. Valere. Può valere soltanto a verbale. Avšak žiaľ, tieto hlasy sa nemôžu započítať môžu byť doplnené do zápisnice, ale nemôžu byť zahrnuté do výsledku hlasovania. Neustále máte za sebou hlasovacie kartičky, pretože kedykoľvek môže dojsť hlasovaniu. Teraz budeme hlasovať. Nie, nebudeme o tomto mať, drahí kolegovia, žiadnu rozprávu na túto tému. Prepačte, ospravedlňujem sa, ale ja všetky vaše e, poznámky dám do zápisnice. Čiže hlasujeme teraz o návrhu. Kto je za? Eh, Respektíve hlasujeme elektronicky, otváram hlasovanie. Kto je za a kto je za, nech tlačí práve tlačítko. Hlasoval každý. La votazione chiusa. Konec hlasovania. Votanti 252 favorevoli. 109 za, 149 proti, z 252 palatných hlasov, jeden sa zdržal. To znamená, že tento, táto časť programu sa nezmenila a zostáva v pôvodnom znení. Allora, interrompiamo la seduta, siamo stati troppo veloci. Eh... Takže teraz si dáme krátku prestávku, pretože sme e, trošku šli rýchlejšie a budeme mať niekoľko minútovú prestávku, kým začne rozpráva e, k vyhláseniu komisie a rady v súlade s našim harmonogramom. Nech sa páči. Ďakujem.